Ďakujem pekne, pán kolega. A ja by som chcel povedať, že tu chcem privítať delegáciu, delegáciu poslancov z kanadského parlamentu. Sú tu zástupcovia kanadskej misie pri Európskej únii. Usadili sa na tribúne pre návštevníkov diplomatov oni sú tu, aby rokovali s ich partnermi v Európskom parlamente a sú tu pri príležitosti 32. medziparlamentného stretnutia medzi Európskou úniou a Kanadou. Útorok mali príležitosť diskutovať s viacerými poslancami nášho parlamentu. Včera navštívili IPRE a pripomenuli si ukončenie prvej svetovej vojny. Ja by som im chcel popriať aj naďalej úspešnú a príjemnú náštevu a pobyt v hlavnom meste Európskej únie. A teraz ďalšie prehlásenie k hlasovaniu.